dneška vám bude predložená na ďalšom zasadnutí. Ak sa už nikto nehlasí o slovo, ak nie sú žiadne námietky k prijatým uzneseniam, tak